Um, mám tu ešte oznámenie. Pán Vladimír Remek ma informoval o svojej rezignácii ako člen parlamentu od 16. decembra 2013. Európsky parlament v článku 4 e, rokovacieho poriadku od 16. decembra 2013 teda toto akceptuje a a informuje takto aj v tomto smere aj národné orgány. Ďakujem, dámy a páni, tým sa dostávame k hlasovaniam. Pán Brok sa chce k rokovaciemu poriadku. Herr Präsident, Vážený pán predseda, chcem parlament informovať, keďže hneď budeme hlasovať o Ukrajine. Už 3 hodiny dcera a advokát pani Timošenkovej nemajú povolenie navštíviť vo väzení Juliu Timošenkovú. Sedia pred väzením a napriek e, proti platnému E, napriek platnému právu nemôžu navštíviť svojho mandáta. To chcem len dať na, zna, na známosť. Ďakujeme za túto poľudovania hodnú správu, ktorá len ukazuje, ako veľmi eskaluje situácia na Ukrajine a aký dôležitý bude, dôležitý, aký dôležitý bude ďalší postup parlamentu.